Schválené. 15 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 16 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 17 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Teraz konsolidovaný návrh číslo 4 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválená. 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 24 za, proti, zdržali sa schválené. 25 za, proti, zdržali sa schválené. 26 za, proti, zdržali sa schválené. 27 za, proti, zdržali sa schválené. 28, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Tým prejdeme k závereč, prejdeme k záverečnému hlasovaniu. Elektronicky zahlasujte, prosím. Ukončené hlasovanie. trvivou väčšinou, 42 za, 5 proti, traja sa zdržali. Ešte ideme hlasovať ohľadom ústnej otázky. Elektronicky prosím, hlasujte. Týkajúce sa ústnej otázky. Uzatváram hlasovanie. 46 za, nikto proti, dvaja sa zdržali. Takže blahoželáme Francová Skrostet a Antonia Parvanová, Nis Childers, Satu Hasi, Marina Jana Kudakis, Marisa Matias a Reste Rossi. To boli spravodajcovia. Ďakujeme sekretariatu za prípravu. A teraz prejdeme na bod 9 bod 9 a je to ako zabrániť plýtvaniu potravín, potravinami, stratégie na dosiahnutie efektívnejšieho potravinového reťazca v EÚ. A na rozbách je spravodajkyňou. Máme hlasovací háro, kompromis číslo 1, kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené. Kompromis číslo 2, za, proti zdržali sa, schválený. Kompromis číslo 3 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Teraz eh, identické pozmeňujúce návrhy 1, 2 za, Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky, prosím. Hlasujeme súčasne o jednotke a dvojke. Ďakujem. Ukončujem hlasovanie. A ako to skončilo? Je to schválené. Číslo 3, pozmeňujúci návrh za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 4 a 5 sú kompatibilné. Kto je za? Proti? E, takže teraz mi našepkávajú, že musíme hlasovať jednotlivo. Hlasujme prosím o štvorke. Za? Proti? Zdržali sa. Skontrolujeme elektronicky štvorku. Hlasujeme o štvorke. Ukončujem hlasovanie. Schválené. Peťka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Číslo 6. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Sedmička. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Číslo 8. Za Proti? Zdržali sa schválené. Osmičku skontrolujeme. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Deviatka za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Jedenáctka za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 13 a 14 sú identické za. Proti. Pardon, ospravedlňujem sa. Aj tieto sú vypustené, keďže 11 prešla. 14. Druhá časť. Kto je za? pardon, rozdelené do dvoch častí. Budeme hlasovať najprv o prvej časti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Dru. Zdržali sa. Schválené. E, pardon, z, odmietnuté. Číslo 10. Schválené. 15. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Číslo 17. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 18. Prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť. Za Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 20 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 21 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 24 za. Proti zdržali sa, schválené. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 32, prvá časť za, proti zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. 33 za, proti, zdržali sa. Schválené. 34 za, proti, zdržali sa. Schválené. 36 za, proti. Skontrolovať elektronicky 36. Ukončené hlasovanie, je to schválené. 44 za, proti zdržali sa, schválené. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, schválené. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. 52 za, Proti. Zdržali sa. Schválené. 55 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 57 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 59, zweiter 59, druhá časť. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 62, prvá časť. Za? Proti. Zdržali sa. Schválená. Druhá časť. Za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 63 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme 63, prosím. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 66. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 68 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 70 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 73 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 74 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 75 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 76 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 77. Je tam ústny pozmeňovací návrh za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 79 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 80 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 82 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 88 za, proti, zdržali sa, Z, schválené, zdá sa, no, skontrolujeme to. Zahlasujte elektronicky. Ukončené hlasovanie. Tesno, tesne. Tesne to prešlo. 89, prvá časť. Za, proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti Zdržali sa. Schválené. 90 za. Proti. Zdržali sa. Schvál... E, zamietnuté. 91 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 92 za. Proti. Zdržali sa. Schválené taktiež. No a teraz záverečné hlasovanie. Elektronicky vás poprosím. Alle abgestimmt? Abstimmung beendet. Ako vyzerá výsledok hlasovania? 38 za, nik proti, 15 sa zdržali. Blahoželáme e, spravodajkyni Ane Rozbach týkajúce sa plitvania e, s potravinami. Je to veľmi dôležitá téma. Takže tým sme uzavreli eh, blok hlasovania. Teraz budeme pokračovať bodom 10 nášho programu a to je energetická efektivnosť, nová smernica a Peter Líze je spravodajcom a jemu aj udelujem slovo, aby sa vyjadril k tomuto veľmi dôležitému dokumentu. Určite, že to úzko nadvezuje na tú tému efektívneho využívania zdrojov. Kto si nechce vypočuť túto správu, tak nech odíde z tejto sály veľmi potichučku a nenápadne. Dáme vám 10 minút, 10 sekúnd No, zdá sa, že sa už utíšil sál a pán Líze, máte slovo. Ďakujem za slovo. Chcem sa vám poďakovať za... Chcem sa poďakovať kolegom za Ja sa chcem poďakovať kolegom za to, že sa ukludnili. Takže úvodom sa chcem poďakovať za tú záplavu pozmenujúcich návrhov. Na jednej strane to poukazuje na e, význam e, tohto dokumentu pre náš výber a po druhé tie pozmenovacie návrhy priniesli veľa nových podnetov. E, návrh Európskej komisie predstavuje kľúčový pilier cestovnej mapy k nízko uhlíkovej Európe. Včera sme si e, o tom vypočuli viac o Davisovi. Ide o to dosiahnuť 20-percentné úspory energetické úspory, e, e, tak ako bolo odsúhlasené v roku 2007. Máme celý rad pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa snažia sprísniť alebo naopak oslabiť tento cieľ. Včera sme vyjadrili podporu Chris Davisovi, podporili sme aj snahu komisie e, v ich snažení v zmysle cestovnej mapy. Máme pozmeňovacie návrhy e, od množstva kolegov, ktoré sa snažia sprísniť E, čiže dosiahnuť absolútne úspory v porovnaní s úrovňou v roku 2007. Komisia vo svojom návrhu e, chcela úsporu e, vzhľadom na výhľadku a skutočne tu ide o 100 tisíce tón do roku 2020. Nie je to v absolútnom vyjadrení e, e, je to viac je to len 12,4 ale vzhľadom na tú, na tú referenčnú laťku, voči ktorej porovnáva úspory komisia, je to tých 20 Čiže je otázne, ako to počítať Ehm, viacerí kolegovia teda poukazujú na ten relatívny e, cieľ e, e, akéhosi zintenzívnenia výťažnosti z tých energetických zdrojov. Preto sa nám zdá, že teda komisia vo svojom návrhu by mala zotrvať. Kolegovia viacerí poukázali na tie eh, energetické náročné sektory eh, a potom eh, boli pozmeňovacie návrhy 333, 334, Sonic a Spol. Oni poukazujú na to, že treba vziať do vziať do ohľadu tie energeticky náročné e, sektory, pretože sú čím si špecificky. Môžeme to zahrnúť bez toho, aby sme spochybnili ten celkový cieľ, veď členské štáty nadalej budú mať povinnosť celoštátne e, dosiahnuť tento cieľ. Podľa môjho odhadu tie pozmeňovacie návrhy priniesú čiastočne sprísnenie toho návrhu komisie, ale aj e, sflexibilnie ten návrh komisie. Článok 1, 3, 19 tie hovoria o tých vnútroštátnych cieľoch, príloha 1, tam je, to, tam je potrebné spresnenie, s tým vyslovene súhlasím a e, tam totiž to je podstata dosiahnutia cieľa. E, boli aj takí kolegovia, ktorí chceli flexibilnejší postup pri jednotlivých opatreniach navrhovaných komisiou. Napríklad v článku 3 e, tam bol ten 4-percentný cieľ pre verejné priestredstva, potom článok 10 a ďalšie články, e, v ktorých vaše pozmeňovacie návrhy poukazovali na potrebu vyššej miery flexibility. E, to znamená, že treba jasnejšie formulovať, ako má vyzerať cieľ a aby boli aj možnosti e, prísnejšie zasahovať do procesu zo strany komisie, ak členský, ak členský e, štát neplní svoje ciele. Richard Zever e, volá po najprísnejšom riešení, to znamená záväzný cieľ vytýčený pre členské štáty, aby sa naplnil cieľ 20 voči, voči vyhľadovému plánu a potom vlastne vypustiť príslušný článok. Myslím, že je to celkom rozumný návrh počas eh, posledných rokovaní s komisiou. Zdá sa, že členské štáty nie sú zatiaľ pripravené sa uverať touto cestou. Asi treba hľadať strednú cestu, sprísnenie vnútroštátnych cieľov a sflexibilnenie nástrojov, ktoré navrhuje komisia, nie ich úplné vypustenie. No ale budeme prechádzať cez jednotlivé e, články. Dnes budeme mať prvé také stretnutie tieňa aj tieňových spravodajcov za e, náš výbor. My máme exkluzívnu kompetenciu, teda ako stojí mechanizmom ETS. Niektorí e, kolegovia tvrdia, že už teraz chceme, aby komisia stiahla povolenky a aby tá e, cena povoleniek bola zastabilizovaná zásahom komisie. O tom sme hovorili, keď sme preberali správu Chris Davisa. Myslím si, že toto je až príliš radikálny návrh a e, verím, že tu v našom výbore aj v celom EP e, si to vynúti e, zásadné rokovania. Komisia by mala mať mandát, ktorý je, jej dáva také e, možnosti e, kritickejšie zasahovať, e, čo sa týka cieľov v oblasti povoleniek. Jednoducho má monitorovať, ako sa vyvíjajú tie cieľy povoleniek, aby skutočne sme aj predišli tej relokácii tých znečisťovateľov. No a myslím si, že E, z toho by mala vyvodiť komisia potrebné závery. No, minulý týždeň som hovoril o tejto veci s jedným expertom a jedna vec je zrejma. Veľa opatrení týkajúce sa energetickej účinnosti ani nesúvisí s ETS, ale súvisí s tými nárokmi kladenými na e, budovy, na vlastne to zdieľanie úsilia, to effort sharing, e, tento mechanizmus sa musí prehodnotiť. Takisto e, musíme my sme žiadali zintenzívnenú, prehlbenú spoluprácu s výborom ITRE. Bo zo strany ITRE mi bolo prisľúbené, že to tak bude. Zatiaľ sa to nevyvíja tak, ako by sme si želali, no ale v najbližších dňoch by sme e, si mali e, spolu na to sadnúť a mali by sme sa vlastne dozvedieť, e, aké sú náhľady výboru ITRE na ten náš postoj, ako by mohlo potom vyzerať celkové hlasovanie. Myslím, že sme na dobrej ceste. Myslím si, že v, v tomto návrhu robíme veľa pre malé a stredne veľké podniky. No a e, tretie štáty zrejme nemajú až, nebudú mať až také výhody e, z tohto návrhu, ale určite pre životné prostredie tie pozmenujúce návrhy sú sľubné. pri hlasovaní 20. decembra verím, že sa nám podarí schváliť primeraný kompromis. Ďakujem pekne Petrovi Lízemu. E, vo výbore to sa hlasuje 24. januára. My budeme mať to v decembri na našom schôdzi. A to je naozaj veľká téma pre ochranu životného prostredia, tá efektívnosť. Takže ďakujem pekne Pátrovi Zemu za prácu. 440 pozmenujúcich návrhov. Dúfam, že z nich sa podarí urobiť eh, dostatočne veľa kompromisných návrhov. Teraz máme tých, ktorí sa hlásili o slovom Ďalší spravodajcovi Pavel Poc. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať pánovi spravodajcovi. Verím, že dotiahneme túto prácu spoločne s ostatnými kolegami rozumne do konca pretože napriek tomu, že tu bolo predložených viac ako 400 pozmenujúcich návrhov, dá sa z nich vyčítať s výnikou niekoľkých, že prakticky máme teraz všetci spoločný cieľ a verím, že sa nám podarí schváliť eh, kompromisné návrhy, eh, ktoré budú kvalitné práve v intenciách toho, o čom teraz hovoril pán spravodajca. Ja by som stručne zmenil niekoľko priorít eh, v skupine SAD. Ide o to, aby aj doprava bola zahrnutá do pôsobnosti smernice, takisto aj tá efektívnosť je o to účinnejšia, keď sú všetky odbetia zapojenia a keby sme vynechali dopravu, tak by sme nevyužili potenciál. Potom treba zabezpečiť konzistentnosť systému ETS s plánom e, prechodu na mm, nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050, sa, zamerať sa teda na spotrebiteľov zavedením tzv. smart meračov, takisto pomôcť domácnostiam, aby sa zabránilo energetickej chudobe, otázka sociálneho bývania a zavedenie pojmu energetická chudoba do smernice. A osobne by som ešte chcel poďakovať aj pani McEwen za podstatné návrhy, ktoré viedli k lepšej informovanosti spotrebiteľov. Potom k ostatným ešte mám poznámku, že celkom nesúhlasíme s tým, e, že bol to aj taký návrh zamietnúť celú smernicu, s tým teda nesúhlasíme. E, chcel by som sa poďakovať týmto kolegovi Zeberovi za naznačenie prístupu, ktorý by mohol možno, že naznačovať alebo ukazovať smer budúceho kompromisu s komisiou a s radou. Ďakujem. Äh, predseda, ďakujem pekne. Miroslav Ucký. Teraz má slovo Miroslav Ucký. Ja vám děkuji, eh, pane predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som na začiatku povedal, že naša politická skupina podporuje celú smernicu energetickej účinnosti a ja osobne ju považujem za tú správnu cestu k dosiahnutiu konkurencie schopnosti v Európe. Viete, že ja som vždy bol za to, aby aj táto smernica bola pre náš priemysel a Európu, skôr stimulátorom a nie záťažou. A tiež súhlasím s predrečníkom, že nesmieme pristúpiť na takéto návrhy, ktoré by chceli smernicu zamietnúť. Ale na druhej strane máme problém s zavedením záväzných cieľov, aj keď viem, že v tomto výbore je za ne menšina, ale obávam sa, že ak by sme to chceli, tak eh, by sme s tým na rade neprešli. Čo sa týka niektorých konkrétnych pozmeňujúcich návrhov, ja som si prečítal komentáre, ktoré dnes vyšli v Business Europe a tam ma zaujalo, že biznisu v Európe sa páči návrh kolegu Lízeho na 3-percentný záväzný cieľ na renovácie verejných budov. Ja im rozumiem, pretože to predstavuje určitý prísun verejných peňazí do podnikateľského prostredia, ale neviem, že či dnes také štáty ako napríklad Španielsko či Taliansko, či si takýto záväzok môžu dovoliť. Tak, aby neprehlbovali ešte viacej svoju zadlženosť. Celkovo aj ten obrovský počet pozmeňujúcich návrhov potvrdzuje to, že táto správa je vnímaná asi ako veľmi dôležitá a cenná. Osobne som teda toho názoru, že ak to prejde v rozumnej a priateľnej forme, tak to bude určite veľmi dobré pre celú cestovnú mapu do roku 2050. Ďakujem. Karl Schlitter. Predseda, ďakujem. Teraz má slovo pán Karl Schlüter. Áno, ja budem hovoriť za Baza Ekhuta, ktorý je našim teňovým spravodajcom. Ďakujem Petrovi za tento návrh. E, samozrejme, že e, my tiež predložíme niektoré pozmeňujúce návrhy a tie sú napojené predovšetkým na celkové ciele z oblasti energetických úspor, o ktorých si myslíme, že by mali byť eh, asi 2 a BAS eh, trochu preformuloval, ako sa to malo diať eh, napríklad tá otázka vylúčenia dopravy. Ale 1,5 nie je dostatočne ambiciozne, osobitne čo sa týka úspor vo spotrebiteľskom sektore, tam by, tam, pretože ten komerzný koeficient toho nie je postačujúci. Takže my si myslíme, že 1,5 nie je dosť. A čo sa týka všeobecného my sme tiež prepočítali e, rôzne tie národné hodnoty energetických úspor, pretože si myslíme, že v absolútne zníženie 20 je ten skutočný cieľ, ktorý je treba dosiahnuť. A keď máte relatívne no, zníženie v porovnaní s tým základným scenárom, tak budete mať rôzne problémov, ako sa to k tomu dostať a tiež sa nám aj možno, že nepodarí dosiahnuť ten cieľ, ktorý by sme mali mať pre klimatickú politiku. Teda tých absolútne zníženie o 20 v oblasti efektivnosti a úspor energií je obrovský cieľ. A keď by sa vám toto podarilo, už to by bol veľký úspech. čo sa týka toho vzťahu medzi úsporami energií a ETS, teda obchodovaní s emisiami, my sme tiež predložili jeden pozmeňujúci návrh spolu s inými. To znamená, že ten líniový faktor by mal byť znížený na 2,25 zvýšený z 1,74 na 2,25, takže aby nedošlo k kolapsu cien No a dôvodom pre samozrejme je, že keď sa pozriete na ten sektor, kde sa obchoduje mimo ETS, čiže v oblasti dopravy, budovy a podobne, pravdepodobne menej ako 40 eh, týchto opatrení na zníženie emisí práve pochádza z tohto sektora. A potom to znamená, že 60 tých možných znížení by potom pochádzalo z ETS. Tak je naozaj potrebné urobiť zmenu v tých povolenkách. Ja sa, neviem, už som vyčerpal svoj čas? Dobre. Takže ja neviem, či som všetko stihol, ale máme ešte aj viac, nebojte sa. Ja. Ich muss leider auf die Zeit kommen. Predseda, no už prepač, ale musím sledovať aj čas, aby sme zasa nedostali sa do nejakých e, problémov s časom a zase nebudeme mať na posledný bod len 3 minúty a podobne. Takže ďalší rečník e, Sabine. Ja by som chcela tiež poďakovať najprv spravodajcovi a chcela by som aj zároveň povedať, že výbor pre životné prostredie ako doterajší veľký bojovník za e, záväzné ciele v oblasti energetických úspor sa musí vziať, zdať svojich um, ambícií. Um, preto vlastne, vlastne sme sa pripojili k zeleným, ale k tým, aby aspoň teda na národnej úrovni boli prijaté ciele. Potom je tu ten článok 6, eh, ktorý hovorí o 1,5-percentnom eh, záväznom cieli pre všetkých, ktorí sú distribútormi energie. Ehm, takisto, že keď chceme ale implementovať tento mechanizmus e, e, úspor, tak e, toto vlastne jednotlivé členské štáty vylúčili, avšak podľa mm, agentúry pre výskum životného prostredia v Heidelbergu by to mohlo priniesť e, úsporu 14 miliard eur ročne e, Okrem toho by tu ešte mohli byť ďalšie úspory z fosílnych palív od 5,5 e, do 7,5 miliard eur, o, ktorej, o to, takúto sumu by sa mohla táto spotreba znížiť, keby boli tieto ciele záväzné. Predseda, ďakujem pekne senior Rossi. Chcete e, sa, e, slova? Sí, grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. My sme predložili žiadosť e, o, o o pozmenenie, pretože o, e, tento návrh je veľmi preťažený a um, toto znenie je príliš preťažené. Hlavne uh, článok 6 E, nedostatok energie, tam sa hovorí, tam sa vstupuje do autonómie štátov. V článku 10 sa e, vnúcuje štátom e, nové, nové typy energie. Ďalej sú tam iné povinnosti, revízna klauzula 36 v roku 2014. Odsek 5 je vlastne zmena iných e, platných legislatívnych textov, ktoré už sú v platnosti, e, ktoré sa týkajú dopravy. Napríklad aj rozdelenie kvót ETS. Takže my si myslíme, že toto je nariadenie, ktoré treba vrátiť komisii a musí sa to prepracovať. Aj preto, lebo sú tu isté žiadosti, napríklad z po- požiadavky zmodernizovanie e, budov a e, toto nie je možné zrealizovať tak e, preto si myslím, že je nemožné zmeniť 3 e, toho, mm, tých, tých verejných budov, pretože mnoho štátov má historické budovy. Takže toto, naše stanovisko k tomuto je veľmi kritické. Uvidíme, čo s tým urobí spravodajca. <laughs> Je, e, je tu obrovské číslo pozmeňovacích návrhov, 1700. Naozaj chcem vedieť, čo s tým urobíme. Predseda, ďakujem pekne. Tak toto boli tieňoví spravodajce. A teraz prejdeme k ďalším rečníkom. Richard Zeba. Ďakujem pekne, pán predseda. Tiež ďakujem Petrovi Lízemu za túto správu. Myslím si, že pre nás všetkých podstatné je, že tento cieľ 384 tých megatonov, megaton ušetríme, tak ako to zodpoveda článku 3. Myslím si, že to by malo byť záväzné. Ja viem, že je tomu voči tomu veľký odpor členských štátov, ale myslím si, že toto je podstata tohto návrhu. Takže keď to nebude nebude to potom na nič, keď to nebude záväzné. Pretože keď e, jednoducho je to neproporcionálne. Ale otázka je, že či sa vôbec chceme aspoň pokúsiť. Musíme jednoducho sa pokúsiť presvedčiť členské štáty, aby naozaj prijali tie záväzné ciele, alebo aspoň e, sa aby alebo môžeme skúsiť nejakým spôsobom urobiť nejaké flexibilnejšie tieto záverné ciele, pričom by komisia možno mohla nejakým spôsobom urobiť eh, tieto flexibilnejšie ciele, že to bude podporovať a eh, podobne, ale v podstate čím viac budeme dávať prísne veci členským štátom, tým viac bude s tým spojená veľká legislatíva a byrokracia. O to všetko to bude dlhšie trvať. Čiže keď sa všetci stiažujú, že e, na byrokraciu, tak e, naozaj strašne veľa času stratíme, keď budeme hovoriť, že do roku 2013-2014 bude to, aby to e, bolo naozaj dobre kontrolovateľné. Čiže tie navrhnuté opatrenia si hovorím, Prečo tieto a nie nejaké iné? E, myslím si, že už, sme, už máme veľmi veľa vecí v oblasti jednotlivých odvetví. Máme smernicu o ekodizajne, potom máme už pre dopravu, teraz máme už aj pre budovy a teraz ďalšia smernica tu príde, ktorá bude zase riešiť relatívne to, čo už bolo predtým a to je veľmi komplikovaný systém, ktorý tu budujeme bez toho konkrétneho, zatiaľ konkrétneho toho využitia zatiaľ odtiaľ. No, lebo to len vtedy môžeme mať zmysel, keď si donútime aby členské štáty, aby to transponovali, aby to dodržovali. Čiže je to podstatné, bude v tomto celom, aby to bolo veľmi dobrá implementácia. Pričom toto nariadenie je extrémne komplexné, extrémne za byrokratická záťaž a, potom môže to všetko viesť len k nejakej frustrácii na strane členských štátov. Takže my musíme tu členské štáty Ehm, ne, netlačiť ich do, teda do záväzných cieľov, ale aspoň do tých flexibilných, aby sme aspoň niečo dosiahli. Predseda, ďakujem pekne Richardovi Zeberovi, čiže áno, chceme, aby bol cieľ záväzný, ale to, ako sa majú dosiahnuť, aby to bolo flexibilné. Nuž, chcem sa spýtať Petra Lízeho, čo si myslí teda o tých troch percentách ehm, navrhuje nás znižiť eh, 3 e, verejných budov, teda už zabezpečiť energetickú efektívnosť e, u 3 budov. Sú tu ale také aj rôzne, aj rôzne situácie, aj nie je hociaký teda dom že verejné budovy nie sú eh, teda všet, všetky rovnaké, pretože napríklad sociálne bývanie je iná budova ako budova nejakej administratívy a podobne. Eh, keď sa pozriem do roku 1950, už vtedy sa mnoho budov jednoducho búrali, pretože aj z demokratického dôvodu jednoducho už neboli kompatibilné v 50. rokoch budovy z 20. 30. rokov a množstvo budov bolo z, zneškodnených, respektíve zbúraných v jednotlivých mestách, podľa toho, ako sa vyvíjala tá, táto komunálna mestská spoločnosť. Takže možno, že aj toto budeme musieť k tomuto pristúpiť. Teraz sa hlásila slovo pani Françoise Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Ja by som bola rada, keby sme hovorili o záväzných cieľoch a nie o záväzných opatreniach. Podľa mňa by sme mali podporovať verejné orgány, aby používali zmluvy energetickej výkonnosti, aby to aplikovali na projekty, ktoré sa snažia o energetickú efektívnosť. A na to, aby sme mali dobrú zmluvu pre energetickú efektívnosť, treba robiť audity, energetické audity, ktorý, ktoré budú robiť um, interní experti, ktorí sú na to kvalifikovaní. Som presvedčená, že um, na základe tejto efekt, tejto energetickej efektívnosti nájdeme nové cesty, ako inovovať naše technológie. A som presvedčená, že potom by sme mali vytvoriť isté automatické postupy a isté inteligentné postoje v distribučných sieťach. Takisto budeme musieť do toho oveľa viac zapojiť spotrebiteľa. Napríklad vieme, že každý večer, keď sa ľudia vrátia z práce domov, um, tá energetická spotreba stúpne na vrchol treba e, do tohto celého zapojiť spotrebiteľa, pretože on sa môže správať tak, aby e, sa dosiahla energetická efektívnosť. Priemyslu by poškodilo, keby sa nám nepodarilo udržať stabilitu pravidel, ktoré sme zaviedli v prípade systému ETS, pretože tieto pravidlá sa len teraz e, implementujú do národných systémov a keď teraz začneme meniť tieto pravidlá, tak potom aktéry úplne stratia dôvery, dôveru v nás a nebudú veriť nášmu systému. Podľa mňa je preto dôležité, aby sme tieto um, systémy uh, zavádzali, ale aby sme sa odpichli od tých cieľov energetickej spotreby podľa jednotiek aktivity a podľa princípu subsidiarity členské štáty musia mať možnosť uplatňovať alternatívne opatrenia, ktoré e, vlastne zodpovedajú porovnateľným snahám a komisia potom nebude mať možnosť systematicky proti tomu protestovať. Nakoniec by som chcela povedať, že treba sa zamierať, zameriť na všetkých investorov. Nemali by sme vnúcovať systematicky technologické opatrenia, ale mali by sme robiť hodnotenia podľa nákladov a energie. A takisto aj sme, by sme si to mali vyberať podľa lokalizácie, podľa umiestnenia. Ďakujem. Ďakujem. Theodoros Kylakakis. Theodoros Kylakakis. Thank you. There are, first I would like to say that uh, uh, Peter Lise has worked. Ja by som pre všetkým chcel povedať, že Peter Líze pracoval naozaj tvrdo, dlho. Myslím si, že robí dobrú prácu. Ale čo sa týka troch konkrétnych otázok. Jedna vec sú verejné budovy. Keď ich renovujeme, Vieme, že máme teraz obdobie šetrenia a veľmi prísne rozpočty, to znamená, musíme využívať peniaze poplatníkov efektívne. A ja som teda chcel navrhnúť, že keď budeme zasahovať, musíme určite urobiť nákladovú analýzu, pričom vezme, ktorá vezme do úvahy budúce využitie verejných budov, pretože sa môže stať, že energetická efektívnosť bude absolútne odpojená od toho, na čo sa budova využíva. Budeme budovať nejaké prázdne zámky, do čoho vlažíme milióny, aby to bolo energeticky efektívne a nikto tú budovu napokon využívať nebude. Musíme vziať do úvahy aj iné faktory, pretože záväzné budo- verejné budovy sú veľkým eh, témou pre verejný sektor a tak, aby sme nerobili len nejaké slepé rozhodnutie. Potom sú tu rôzne um, Stimuli pre, je treba vytvoriť stimuly pre energetické podniky a keď budeme ich využívať energetické podniky ako propaganda tých, ktorí budú propagovať energetickú účinnosť alebo šetrenie, tak vlastne tým sme si ušetrili aj my prácu. Predseda, ďakujem pekne. Teraz Anie Weisgeber. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež chcela poďakovať Petrovi Lízemu za dobrú analýzu podmienujúcich návrhov a ja mám také konkrétne poznámky, pretože povedal, že mali by sme považovať o tom, aby opatrenia boli trošky flexibilnejšie. To môžem podporiť a začala by som teda článkom 4, 3% e, novým záväzkom e, pre verejné budovy. Tak ako sa tam uvádza, aby sa každoročne renovovali 3% z celkovej podlahovej plochy vo vlastníctve alebo vyžení verejných orgánov. A predseda hovoril aj už o tom, že máme tu aj sociálne byty, Čiže momentálne už e, miestne orgány musia e, výrazne zvyšovať e, náklady na tieto budovy a ja vlastne som navrhovala 2% miesto 3%. Musíme to ešte raz upovažovať. Nie je náhodou potrebné, aby tieto 2%, no, to by bolo dobre, keby je to nutné, aby sme každý ročne o 2% postupovali. Ja si myslím, že to nie je nutné potrebné pretože keď chceme dosiahnuť do roku 2020, tak ja preto navrhujem v to isté, vlastne presne takýto postup aj v eh, pozornicu na rohu číslo 112. Potom Tiež sme tu už hovorili o národných eh, plánoch, že sú tu, je tu povinnosť pre jednotlivé členské štáty, aby teda dosiahli postupne eh, pokrok a jednotlivé mm,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 musia pripraviť e, plány, akým spôsobom nakladať s energiami. Ale mne sa toto všetko vidí ako veľmi, veľmi byrokratická záťaž. Otázka je, že či to je toto potrebné pre energetickú efektívnosť. Takisto si myslím, že sú tam aj strašne detailné predpisy v prílohe číslo 7 e, z hľadiska toho, aké majú byť pôdorisné plány a podobne. Myslím si, že to je príliš e, veľký zásah do miestnych orgánov a tak e, tam by som bola za to, aby sa to zlepšilo. Okrem toho článok 10 takisto obsahuje ďalšie stimuly, aby sa aby sa lepšie využívala teda a teplá energie. A aj preto, aby vlastne sa zabezpečila aj stabilita, stabilita siete. Takže ďakujem za tento pozmeňujúci návrh a ja ho môžem celkom podporiť. Ďakujem pekne. Pred teda ďakujem pekne, pán Westlund. Eh, ďakujem. Energetická efektívnosť eh, je niečo, čo nás všetkých frustruje. je to také jasné, že to musíme urobiť, ale stále sa to tak nedieje. Ten fakt, že uh, je uh, tak mnoho nariadení, uh, spôsobuje, že uh, ciele by mali byť uh, záväzné. Ale členské štáty to nerobia. Mal by tam byť väčší tlak. Potom, ako už povedal kolega predo mnou, je to protikladné eh, zavádzať nejaké veľmi špecifické regulácie pre verejné ciele a potom mať aj záväzné ciele. Mali by sme byť flexibilnejší a eh, postupy energetického šetrenia by mali byť alternatívne pre členské štáty toto si neprotirečí. Ale ja by som uprednostnila flexibilnejší systém so záväznými cieľmi na vnútroštátnej úrovni. Potom by sme mali zvýšiť naše ambície o 25 v znížení spotreby do roku 2020. Komisia by sa mala orientovať týmto smerom. A mali by sme sa poučiť z použiteľnosti cieľov na dl- dlhodobých cieľov e, kvôli zainteresovaným subjektom v priemysle. A mali by sme stanoviť ciele na 2025-2030, aby všetci e, aktéry, ktorí sú zainteresovaní do tohto, sa mohli zariadiť do budúcnosti. Ďakujem. Um, and... Ďakujem pekne. Švédsko je štát, ktorý má vysoký štandard budov Takže ako zohľadniť túto skutočnosť, že máte inú východziu pozíciu? Vieme, že v iných častiach Európy sa toho neurobilo veľa. Ako teda e, vyhodnotiť alebo počítať vynaložené úsilie, pretože e, sú e, veľké rozdiely. Kristina Guterres Cortines. Ďakujem, pán predseda. Oh ja som z tohto nariadenia nervózna, z tejto smernice. E, som nervózna. E, to, to je text, ktorý e, príjmeme tu v Európe, je to smernica, aj keď si to detálne preštudujeme, aj keď to budeme robiť dostatočne dlho, tak niekedy na začiatku v tom texte a na konci textu nemáme to isté. V roku 2004 sme mali čosi iné, v roku 2007 zase niečo iné a tu teraz na stole máme nejaký text, ktorý e, vlastne zodpoveda tomu, čo sme chceli na začiatku. tu ide o veľmi e, sústredený prístup, o veľmi špecifický prístup. E, tu zavádzame povinné veci pre členské štáty. Ja na tomto pracujem priamo, pracujem s regiónmi na mieste a e, v regiónoch sa veľmi pozorne sleduje energetická efektívnosť. Ale článok 7 a ten systém bariér, potom článok 8, tam sú vlastne o, inteligentné elektrometre. Kto to bude platiť? Kto to bude financovať? Pretože tieto e, elektrometre, e, elektromery a vodomery predsa treba inštalovať do jednotlivých štvrtí a musíme to urobiť tak, aby e, sa do toho zapojila, zapojilo aj obyvateľstvo a aby šetrilo energiu, energiou. Takže mali by sme sa vrátiť e, k systému e, sociálneho podielania sa, pretože tu bude potrebné tu budú potrebné veľké investície zo strany štátu. A tu vlastne už máme dočinenia so súkromným majetkom. Uh, ja som za nový koncept sociálnej rovnosti vďaka energetike. Eh, a to so všetkými pozitívami, eh, ktoré môžu byť prínosom pre všetkých. A tu sa dotýkame už zásadného prvku. Eh, dotýkame sa súkromného majetku ľudí a majiteľov budov. Takže tu ide o súkromný majetok a to je nebezpečné. Myslím si, že tu máme dočinenia s problémami a s ťažkosťami a to ťažko budeme riešiť s takým ľahko vážnym prístupom. Musíme predsa zohľadniť aj e, dejiny. V roku 2004 som predložila pozmeňujúci návrh, aby všetky budovy boli podriadené takémuto šetrujúcemu režimu. A e, to, čo sa tu navrhuje, ak to nebude prijaté, tak potom sa, sa teda musí vpašovať nejak tajne. Tieto špecifické opatrenia pre historickú architektúru. Tu sa stanovuje, aby členské štáty e, e, pracovali v prípade, alebo mm, urobili tieto úpravy v, po, e, verejné, v, po, v prípade verejných budov. Ale čo historické vily? E, napríklad v Európe je ich veľa. Čo s tým urobíme? E, tu takisto musíme s tým niečo urobiť a vyvinúť nejaké veľké úsilie, pretože v Európe stále prebiehajú výskumy ohľadom historických budov, e, máme výborné výsledky ohľadom energetickej efektivnosti, pretože e, múry väčšiny týchto budov sú veľmi hrubé. A teraz sa robia naozaj veľké dôležité e, veci ohľadom e- energetickej efektívnosti. Takže musíme e, odviesť veľmi detailnú výskumnú prácu, aby sme potom mohli zhodnotiť výsledky, pretože v historických mestách treba aplikovať tú dobrú prax a aplikovať obnoviteľné energie. Takže tu musíme naozaj e, dať všetkým občanom e, tie inteligentné elektromery, ale musíme zohľadniť e, tu tie náklady. Chcem vám poďakovať. Poznám váš záujem ohľadom historickej architektúry. Nech sa páči, ďalší kolega. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Keď chceme dosiahnuť 20-percentnú úroveň energetickej účinnosti, tak cesta k dosiahnutiu tohto cieľov vedie eh, prostredníctvom dosahovania úspor eh, Správa e, pána Lízeho obsahuje e, celý rad e, zaujímavých návrhov, ale treba si uvedomiť, že je nevyhnutné prijať záväzky. Zdá sa ma, že viaceré pozmeňovacie návrhy sú zbytočné, napríklad energetický audit v rámci tých lehotvoroch, respektíve piatich rokov. Treba si uvedomiť, že takýto audit je veľkou administratívnou záťažou. Predstavme si napríklad nemocnicu. A to samozrejme vedie k vyvolaniu mnohých nákladov po piatich rokoch, keď budú zavedené akési osvedčenia alebo potvrdenia. Opätovne musíme vyhodnotiť E, tento proces energetickej účinnosti. Keď hovoríme o tom cieli 3 e, vzťahujúci sa na renováciu budov, to je samozrejme dôležité, ale tieto verejné priestranstva alebo budovy, ktoré sú súčasťou verejného majetku, e, sú prenajímané iným subjektom. A to tiež treba vziať v úvahu. A musíme sa zamyslieť aj nad historickými budovami a snáď by bolo dobre e, upresniť, ako chceme dosiahnuť tú energetickú účinnosť v prípade, v prípade takýchto budov. Pán Poc hovoril o, e, o vlastne určitej energetickej chudobe. E, pokiaľ chceme vlastne rozložiť alebo odložiť tieto náklady, tak tým prihrávame do karát e, subjektom, ktorí produkujú energie a oni tie ceny zvýšia. To bude nevýhodné pre konzumentov. Asi by sme mali hovoriť o e, vlastne akejsi štátnej pomoci, o, o, o, o, o, o poskytovaní finančnej pomoci z verejných zdrojov. Chcel, chcela by som poukázať na to, že potrebujeme aj primerené administratívne orgány, ktoré dokážu posúdiť, či má skutočne nedostatok prostriedkov na zabezpečenie e, energetickej účinnosti alebo nie. Pán Florenc. ja sa chcem pekne poďakovať Petrovi Lízemu za jeho dielo e, e, ja som nadšeným zastancom záväzných cieľov. Keď sa posledne o tejto veci hlasovalo, aj vtedy som apeloval v prospech záväzných cieľov ale viem, že to sa nedá e, e, tak nariadiť, nie e, tak ľahko, ako sa dá prepnúť nejaký vypínač. No ale viete, pokiaľ sú dobrovoľné ciele a opatrenia, tak všetci vieme, ako to dopadne. A preto by som rád pripomenul tú skutočnosť, že sme na začiatku istého procesu a je dôležité, aby sme e, e, na konci toho procesu sa dopracovali k nejakému rozumnému riešeniu. A o to ide o panu e, Lízemu, ale mne išlo len o to, aby sme nestratili zo zreteľa práve potrebu dosiahnuť z tých konkrétnych cieľov 1,5-percentné zníšenie týchto tepelných eh, elektrární eh, každoročné zníženie to má svoje opodstatnenie, ale má to eh, zmysel pre firmy, ktoré vlastne, ktoré vlastne svojimi svojimi tak od, odplynmi, odpadovými plynami vlastne môžu slúžiť ako určitý energetický zdroj. E, ešte jedna poznámka k tým auditom. Zdá sa mi, že, že e, takéto audity e, prevádzok sú veľmi dôležité. Ja mám s tým dobré skúsenosti, pretože len vtedy, vlastne, keď vám povedia čísla, tak si ani neuvedomujete, ako to vyzerá, ale menší podnik, ktorý má 30-40 strojov, sústruhov, ja neviem, bagre a tak ďalej, určite si ani neuvedomuje, o aké čísla ide a čo vlastne pojem je, čo je to pojem energetická účinnosť a preto sa mi zdá, že takéto audity účinnosti e, sú dôležité, ale treba to presne e, zadefinovať, čo sa schlída pod tým pojmom. V niektorých štátoch sa to e, nazýva posúdenie energetického riadenia, čiže treba upresniť tú definíciu auditov. A ja sa teda skutočne prikláňam k tej línii, ktorý vytučuje pán Lize. Teraz pán pán Kony. Ďakujem, pán predseda. Vážení kolegovia, táto problematika sa uberá smerom, tým myslím smerom ako boj proti klimatickým zmenám, ale aj bojuje proti energetickej chudobe obyvateľstva. Zlepšuje životné podmienky obyvateľstva a zlepšuje výdavky v oblasti energie výdavky domácnosti. Tieto dva body sú zásadné. A myslím si, že ak my budeme nútiť členské štáty istou cestou energetickej efektívnosti, že toto je nevyhnutné. Ale na druhej strane si myslím, že my ako výbor pre životné prostredie sa opierame o koheznú a regionálnu politiku v tejto oblasti. Teraz to vysvetlím. Viete, že v oblasti FEDERu, Európskeho fondu pre rozvoj, e, sa stanovilo e, ohľadom e, regulovania ďalšej programácie, pro, ďalšieho programovania, že tam je naplánovaná kvóta 20 asi zo 150 miliard eur, ktoré, sú, ktoré sa budú vynakladať na túto oblasť, čiže 20 na energetickú efektívnosť. Čiže Európa prinúti členské štáty, aby zlepšili túto energetickú efektívnosť, ale takisto by sme mali konať pozitívne a povedať, že okrem tohto záväzku Európa spolufinancuje všetky aktivity, ktoré sú spojené s energetickou efektívnosťou. A ja by som chcela predloži, predložiť pozmeňovacie návrhy v mene výboru ENVY, v mene tejto originálnej politiky aby e, sme potvrdili to, čo hovorí pani Himnerová a pani Gutierrezová. Ide tu o historické dedičstvo. Toto je zvláštny prvok a mali by sme ho um, zvážiť. Európa prostredníctvom tejto regionálnej politiky by mala no, na, sa na tomto podielať prostredníctvom spolufinancí. E, pani Mistrela, ďalší, e, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Cieľ energetickej efektívnosti je hlavným cieľom. A preto e, nás neudivuje, že k tomuto textu bolo podaných tak mnoho pozmeňovacích návrhov. Som spravodajkyňa e, stanoviska iného výboru, čiže mám inú perspektívu, ale um, zaujímam sa aj o, o sociálne bývanie a myslím si, že sociálne bývanie um, takisto predstavuje verejné budovy. Ale nemôžem, nemôžeme si myslieť, že toto bude predstavovať, nemôžeme eh, očakávať, že toto bude ekonomické veľká záťaž pre spotrebiteľov. Napríklad tie e, ľudové alebo tie so, to, to sociálne bývanie, kde bývajú sociálne slabšie rodiny. E, aj z ekonomického hľadiska by sme mali mať záväzné a ambiciozne ciele, pretože by sme mali šetriť energiou. Pre mňa je to tak jasný fakt v Portugalsku. Už niekoľko rokov E, platí v Portugalsku e, smernica o energetickej efektívnosti verejných budov. A dosahujeme výborné výsledky. A je jasné, že v prípade historických budov, ako už povedali niektorí kolegovia, e, hlavne keď hovoríme o historických budovách v centrách, tu je ťažké nájsť to riešenie, pretože buď ide o súkromné budovy, ale sú to aj budovy, ktoré spadajú do verejného vlastníctva. E, ťažko si predstavíme, že teraz v tomto krízovom období nájdeme nejaké uvoľnené peniaze, aby e, sme mohli urobiť potrebné zmeny, aby sa dostali do normy aj tieto historické budovy. E, tento cieľ však nemôžeme úplne zamietnúť. Na konci sme hovorili o otázke malých a stredných podnikov. A je jasné, že v tomto kontexte eh, ich nemôžeme penalizovať. Eh, možno, že sa milím, ale myslím, že tá smernica vylúčuje malé a stredné podniky a ich eh, pozícia je tým zachránená. Nakoniec by som chcela povedať, že Keby sme sa vyhýbali nákladom na dosahovanie energetickej účinnosti len tak, že by sme obmedzili náklady e, spotrebiteľov, takže je to možný cieľ. Ďakujem. Teraz dávam slovo pánovi Odsunovi z komisie. Mr. Lisa rightly made to the climate agenda and... Takže pán Lisa sa venuje klimatickej agende a v podstate e, je to otázka, ktorá má veľa prínosov. Myslíme si, že podľa nášho názoru to bude znamenať 34 miliard HDP a skutočne prinesie to tisíce e, nových pracovných miest a to je veľmi dôležité pre oživenie európskej ekonomiky. Je, v tomto kontexte je absolútne správne, že treba e, dvo, dobre nakladať s verejnými zdrojmi. To má pravdu pani Aukone. Musíme využiť existujúce fondy, potrebujeme e, vlastne, aby banky tiež boli viac zaangažované. V tomto kontexte sa chceme e, vyjadriť pochválne k správe pána Lízeho, ktorý reagoval veľmi pozitívne na náš návrh a e, tešíme sa z vášho pozitívneho náhľadu. E, my skutočne nie sme tvrdošíni v jednotlivých opatreniach. Nám ide o to, aby sme bol naplnený cieľ 20 Ten bol schválený v roku 2007 je jasné, že bude treba hovoriť o opatreniach, ktoré navrhujeme a budeme musieť hovoriť o tom, akú úlohu zohrávajú tie cieľové hodnoty. Komisia však trvá na tom, že je dôležitý dvojfázový postup, keď hovoríme o záväzných cieľoch. Prvá fáza, prvý krok je schválenie opatrení na európskej úrovni, ktoré by zabezpečili tú 20-percentnú úroveň. No a v kontexte týchto opatrení budeme očakávať, že členské štáty dobrovoľne si stanovia vlastné ciele, e, ktoré v sumári budú znamenať 20 a potom by sme nemuseli sa uberať cestou záväzných cieľov. A e, to si dovolíme tvrdiť, ako povedal pán Zeber a ďalší. E, my, my si uvedomuje tú skutočnosť, že z 27 členských štátov len jeden je ochotný pristúpiť na záväzne ciele a medzi zvyšnými 26 sú aj takí, ktorí sú zásadne proti záväzným cieľom. A pán Zeber argumentoval e, e, v prospech e, záväzných cieľov. No a komisia skutočne sa nám nezdá toto byť schodná cesta zvlášť ak vstupujeme do jednaní. Je pochybné, či sa tým dosiahne tá, ten 20-percentný cieľ. E, pán Líze upriamil našu pozornosť na pozmeňovací návrh 333 a 334, ktoré pojednávajú o tom, ako by sa dalo e, zabezpečiť zo strany priemyselných sektorov naplňať tieto ciele, ale určite budeme venovať pozornosť týmto dvom pozmeňovacím návrhom. Čo sa týka nástrojov, je tu celý rád podnetov, e, ktorý odznel v diskusii, e, ktoré sú obsiahnuté e, v tých viac než 400 pozmeňovacích návrhoch. Ale rád by som vypichol niekoľko bodov, ktoré sa nám zdajú byť trošku problematické. Tých je len hrstka to poradie, v ktorom to budem uvádzať, nie je zámerný. Pán e, Poc hovoril o potrebe zaangažovanosti dopravného sektora. Áno, chceme postupovať e, paralelne. Cestná mapa pre dopravu do horizontu 2050 tiež sa venuje tejto veci, ale nechceme jedno prekrývať druhým predošlý predsedajúci hovoril o tom, že treba zvážiť náklady na renovácie sociálneho bývania. Áno, tam bývajú e, ľudia s nízkymi príjmami. E, určite e, tie náklady vynaložené na renováciu prinesú zníženie energetickej náročnosti alebo nákladov na vykurovaniu. A vlastne ten strednodobý účinok je taký, že tí obyvateľia E, takých, tak, e, ktorí využívajú sociálne bývanie, budú bohočí. Pani, e, pani Grosted hovorila o tom, ako na to budú reagovať energetické firmy a USA je dobrým vzorom, že je to verejný sektor, ktorý e, vlastne e, priniesol alebo stimuloval vývoj inovatívnych postupov. Rozhodne nie našim úmyslom stiažovať život tým chudobným. Pani Grostet e, hovorila o tom, že treba vtiahnuť do procesu vo väčšej miere spotrebiteľa. Určite aj na tej strane dopytu po energii treba niečo robiť a to, to môže mať dopyt na trh e, určite e, toto, na čo poukázala pani Groster, je čosi, čo aj nám leží na srdci. Pán Skalakakis hovoril o, tro, v kontexte tých 3% hovoril o tom, že ktoré treba zvážiť tie budovy, ktoré už boli renovované, ktoré nie. Veď členský štát e, rozhodne o tom, skade bude pochádzať tých, tie, tie 3% e, ročne a určite, že členský štát e, bude vedieť najlepšie, kde by vlastne naj, najprínosnejšie E, najprednostnejšia bola to renovácia, dosiahla sa 3% úspora. Článok 6 hovorí o tých mechanizmoch e, energetických úspor. Povedal aj pán Líze, že by sa mal preformulovať názov tohto článku. Pán Eichhout, pán Poc a ďalší hovorili o alternatívach v, v e, tejto časti textu druhej strane sú také pozmenujúce návrhy, ktorá, e, ktoré by veľmi oslabili tento článok. E, viete, ak neponecháte 1,5 ročne v tom článku, tak e, sa vám nepodarí dosiahnuť ten celkový zámer. Ešte jedna posledná poznámka. Ide o článok 8, tzv inteligentné merače, smart meters, bolo tu povedané, že sa to prekryva s tým tretím balíkom. Nepotrebujete inteligentný e, e, merač na to, aby ste e, mali primeranú fakturáciu alebo náležitú fakturáciu. Pán Líze, chcete na to zareagovať? Áno, ja budem stručný. Úvodom chcem povedať, že zareagujem na tých kolegov, ktorí hovorili o tom, že treba byť prísnejší v vytýčovaní cieľov. Áno, e, ja viem, že toto je názor e, tohto výboru. V minulosti sme sa zhodli na tom, že treba sprísniť náš postup, ale e, my sme teraz už uprostred zákonodárneho procesu a asi nebude ľahké presadiť ten cieľ komisie ako taký. Preto by sme mali zamerať naše úsilie na to, aby ten cieľ, ktorý navrhuje komisia, aby aspoň ten bol presadený. Máme veľmi konkrétne návrhy týkajúce sa rozloženia tej záťaže. Členské štáty majú svoje národné ciele. No a e, a len na základe toho to môže byť politicky reálne. Pokiaľ by sme sa neobrali touto cestou, tak by to bolo oveľa ťažšie. Viete, pokiaľ by sme to e, nevychádzali z tej národnej úrovne, a ďalej sa tu hovorilo o tom, že tie ciele by e, mali byť záväzné. Myslím, konsenzus bol dosiahnutý, že ak to bude čo len trošku možné, tie, tie, e, ten cieľ, tie ciele by mali byť záväzné, ale opatrenia k tým vedúce by mali byť flexibilnejšie. Teodorus poukázal na to, e, že nemáme možnosť vy, e, vy, e, vynakladať neobmedzené objemy verejných prostriedkov. V prípade Grécka to plne chápem. A prosím, aby kolegovia sa prečítali pozmeňujúci návrh číslo 4. Tam je e, prvý taký návrh flexibilite. Leinen hovoril o tom, že keď je e, e, vlastne keď má byť zbúraná nejaká budova, verejná budova, tak zrejme nie je rozumné 4 roky predtým, než než bude zburaná vrážať do nej peniaze kvôli inovácie. Ak mesto um, má taký územný plán, že chce úplne prerobiť nejaký mestský obvod, že sa tam budú veci búrať, nové stavať, tak to tiež treba zvážiť. Čiže máme e, tie 3% ročne e, a to by sa malo vzťahovať na celkový, celkovú spotrebu energie e, tých verejných budov. A pozmeňovací návrh číslo 4 hovorí o tom, že Potrebujeme podporu, potrebujeme zabezpečiť financí. Françoise Grostet hovorila o tých energetických službách a hovorila e, aj o tom, aké, aké je nastavenie tých dodávateľov energií. No a potom tu hovoril e, napríklad aj pán Poc o tých e, sociálne odkazaných. Áno, táto vec je veľkou výzvou a bude to znamenať investície. 400 miliárd eur e, e, e, vynakladá Európa na dovoz energii. To je 5 krát viac, než sú výdavky EÚ na polnohospodárstvo. No a 60 miliárd v polnohospodárskej politike, to každý považuje za veľký problém a E, myslím si, že tie stovky miliard, ktoré idú na dovoz energií, by nás rovnako mali trápiť, mali by sme sa snažiť to redukovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúci. E, našim vianočným darčekom pre občanov EÚ bude to, že tento výbor bude hlasovať o tejto správe 20. decembra. Ďalšia ďalší bod je zmena a doplnenie smernice 1993.2. Ide o obsah síry v lodných palivách. 0,5 v 2020 a 2015 v osobitých chránených oblastiach a tá suma na 2000, to percentuálny podiel 2020 vo všetkých oblastiach. E, Spravodajkňou je Satu Hasi. Kto chce vystúpiť v rámci diskusie, prosím, aby ste sa prihlásili, aby sme vedeli, koľko času nám to zaberie. Meanwhile, Satu, please, you can start. Takže teraz ti dávam slovo, Satu, nech sa páči. Ďakujem. Vážení kolegovia, ako už povedal náš pán predseba, predseda, hlavný bod e, tohto návrhu je, aby sme e, zaviedli odporúčanie od IMO, aby sme e, sprísnili hodnoty obsahu síry v lodných palivách. Limity budú rôzne v rôznych námorných oblastiach. IMO určilo tzv. oblasti kontroly emisie síry, čiže oblasti SEKA. A v Európe tie oblasti SEKA um, obsahujú Severné more, Lamašský prieliv a Balcké more. Um, Oficiálne je to už tak, že obidve pobrežia Kanady aj Spojených štátov amerických sú tiež začlenené do týchto oblastí SEKA. V týchto oblastiach je súčasná hodnota 1% paliva. Bude to 0,1% od 2015, od roku 2015. A v ostatných ostatných oblastiach e, tá hodnota bude 0,5 do od roku 2020. Myslím si, že toto je jeden, jedna z najdôležitejších zdravotníckých reforiem e, za toto naše 5-ročné volebné obdobie. Pretože percento znečistenia vzduchu, ktoré je spôsobené loďstvom, je teraz naozaj veľmi vysoké Odhaduje sa, že ročne zomiera 50 tisíc ľudí predčasne v EÚ mm, a je to spôsobené e, nečistení vzduchu, ktoré spôsobujú lode. Takže je jasné, že lode začali e, znižovať svoje emisie oveľa neskôr ako ostatné sektory sírové e, emisie z, e, z prostriedkov na súši boli znišené o 8 až 10 záleží od toho, čo, e, z čoho vychádzate a v, u lodí sa to začalo znižovať len nedávno. A ak nebudú prijaté tieto opatrenia, tak to bude znamenať, že počas e, 10 ročia emisie e, prevýšia, emisie z lodí prevýšia všetky sírové emisie zo súši. Čiže e, z, z, produkované z prostriedkov používaných na súši, ako napríklad automobile a tak ďalej. Čiže e, e, toto opatrenie má naozaj veľmi silné argumenty. IMO, Medzinárodná národná organizácia, takisto e, predložila alternatívu Jedna, alterna, jedna možnosť je používať kvalitnejšie palivo, ale takisto sa dá používať aj tak, tzv. E, mm, mokré práčky plynu, ktoré e, odstraňujú oxidu síry zo spalín. Komisia e, hovorí, že táto alternatíva je takisto v poriadku. A takisto je tu možnosť LNG je to takisto možná alternatíva, najmä pre nové lode. A potrebu, samozrejme potrebujeme aj e, infraštruktúry pre prístavy. Všetky tieto e, alternatívy neznamenajú len čistenia emisií, Eh, síry, ale aj emisie eh, NOx eh, a čierneho uhlíka sa Samozrejme, má to náklady, ale podľa odhadov komisie E, ekonomická hodnota e, dobrých dopadov na zdravie je oveľa vyššia ako náklady týchto opatrení. Záleží od toho, ako sa odhadujú e, pozitívne dopady na zdravie obyvateľstva. Je to 2 až 25 násobok. Takže v podstate toto je dobrý návrh ale ja by som chcela e, posilniť ešte toto, e, tento návrh v niektorých bodoch. Najdôležitejšie pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhujú, sú poprvé, aby sa rozšírili, e, rozšíril tento limit 0,1 na trajekty pre osobnú dopravu, a ešte skôr, ako to navrhuje komisia. Komisia navrhuje, aby tu bola rovnaká hodnota e, a dala by sa im dalo by sa im o 5 rokov viac, ale ja navrhujem, aby to bolo pre obidva typy dopravy 2015. A to e, je aj v súčasnom nariadení. Keď súčasné nariadenie bolo schválené, tak limit e, pod, bol ten istý pre všetky e, e, prístavy e, e a v seke. Takže navrhujem, aby sme sa e, spravili podľa rovnakého princípa. Princípu druhý návrh je, aby tá to územie s limitom 0,1 sa vzťahlo na všetky výsostné vody členských štátov EÚ a teda aj na, členské, na, člen, na štáty, ktoré nie sú v seke. To by e, sa dotklo súčasných požiadavok ohľadom prístavov, ktoré už existujú čiže 0,1 e, maxima palivu, paliva čiže vzťahovalo by sa to na výsostné vody členských štátov. A potom po tretie navrhujem, aby do konca na budúc- budúceho roku čiže do konca roka 2013 preskúmala ustanovenie nových oblastí obmedzení emisí v európskych morských oblastiach a aby o tom predložila správu parlamentu a rade a navrhla možné nové oblasti kontroly emisí. No a môj štvrtý návrh a posledný, že by e, mala byť štátna pomoc flexibilnejšia je tu istý náklad, sú tu isté náklady a tie náklady sú vysoké pre námorný priemysel, e, pretože budú musieť kontrolovať tieto emisie. A tento prechod na nové paliva by mohol byť lacnejší tým, že prejdeme na nové technológie. A myslím si, že by sme mohli uľahčiť tento prechod na nové technológie. A to tak, že na istý obmedzený čas bude poskytovanie štátnej pomoci flexibilnejšia, aby e, na lodný dopravný priemysel mohol a vedel znášať tieto náklady, tieto transformácie. A takisto by sme mali pomôcť e, tomu, aby sa trh s novými technológiami rozbehol. E, teraz prečítam zoznam rečníkom. Najprv máme stieňových e, spravodajcov a potom máme týchto ľudí. Smurkunaite, Tatarella, Manner, Tremopoulos, Kuhn and Pirillo. Is anybody missing? Chýba ešte niekto? Mm, takže uzatváram tento zoznam. E, tieňoví spravodajcovia majú 3 minúty, ostatní majú 2 minúty. Prosím vás, dodržujte rečnícky čas. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Viete, keď keď e, je e, už vyčerpaného veľa času, tak zdvihnete e, obrvy. Čiže o čo menej času, o to vyššie máte obrvy. Myslím si, že táto téma je už na pretrase dlhší čas. Ide o zdravotnú problematiku. Je skutočne táto téma zameraná, zameraná na pôvod znečisťovania a takýto, takéto lodné palivo je tak husté, husté, že často to treba nahriať, aby ste to mohli použiť. Myslím si, že to riešenie, ktoré navrhuje IMO, nie je e, nejaké brilantné. Z 1 na 0,1 v, e, v roku 2015 v Severnej Európe a potom vlastne v realite na 0,5 v roku 2020 až 2025 v Južnej Európe. Ja viem, že toto súvisí s tým, aký je náhľad členských štátov. Oni sú člen, členmi IMO. Ale takéto riešenie je veľmi heterogénne a áno, síce vychádza sa tým v ústretí členským štátom, ale nemyslím si, že pre Európsky parlament to nie je primerané riešenie. Vieme, že tie zdravotné problémy sú závažnejšie v Južnej Európe a asi by bolo hlúpe povedať, že Grécko grécky život je menej cenný ako dánsky, e, nemali by sme robiť neharmonizované veci v smerniciach EÚ. Ďalej si myslím, že ak príjmeme zlé riešenie, tak vlastne veci sa zvrátia v tom zmysle, že viac sa bude využívať na nákladnú dopravu cestná doprava na úkor lodnej. E, súhlasím s pani Hasi, že by sme to mali rozšíriť na všetky teritoriálne vody všade a tým by to bol harmonizovanejšie riešenie. Zároveň však musím dodať, že rok 2015 e, je už o chvíľku skutočne O tom sme už hovorili e, predtým, že treba mať dosť času na to, aby sme sa zaoberali všetkými problémami. Ja som e, komunikoval s fínskymi a švedskými výrobcami práčok takéhoto e, e, paliva a, a aký oni majú na, ten, na, na, na toto názor. Je pravda, že potrebujeme informácie ďalej aj otázka, či máme dosť paliva. E, komisia povedala, že sa chce týmto zaoberať e, v rámci režimu Toolbox. E, mohla by komisia na to zareagovať? A posledná vec, ktorú mám na, na mysli, nechcem, aby ste zvíhali obrvy, čo sa týka tie kontrolné kontrolované oblasti. Mali by sme hovoriť aj o tuhých časticiach. No a hovorí sa o tom, že členské štáty by mali niesť zodpovednosť. E, my si to uvedomujeme, ale viac menej naznačujete, že členské štáty by to mali riešiť. Dokážu to riešiť? Hovorili ste o tom, e, že štátna pomoc je riešením. Myslím si, že nejde o pravidla štátnej pomoci, ktoré by boli problémom pri riešení, ale skôr ide Skôr ide o to, že skade ich zobrať, ako to nasadiť. No, musím povedať pri vás, že pokiaľ by som vždy dvíhal obrvy, tak už by som ich mal niekde na temene pri vás. Pán Kramer, eh, hovoríme tu o opatrení kvality eh, vzduchu, hovorím ako, eh, ako spravodajca a tieňový spravodajca mnohých mnohých predpisov týkajúci sa e, práve čistoty vzduchu. Veľa, veľakrát sme hovorili o tom, že máme zamerať našu legislatívnu aktivitu na zdroje pôvod e, znečisťovania. Máme túto smernicu, ktorá reaguje na pôvod znečistenia, je aj nákladovo e, efektívna, dá sa skutočne e, primeranými nákladmi zlepšiť kvalita, teda tá smernica, tak ako je predložená komisiou, má svoje opodstatnenie. Máme mnoho sektorov, počnúc dopravou až po elektrárne. Sme urobili sme robili toho veľa, aby sme znížili eh, tie eh, znečisťovacie elementy. Zatiaľ v tej lodnej doprave sa toho urobilo veľmi málo eh, výhoda, že máme medzinárodný dohovor. Bodaj by sme mali medzinárodné dohovory aj v iných sektoroch. Máme teda tú medzinárodnú dohovor, dohodu, ktorá je právne záväzná a preto e, e, je záväzná, e, záväzná a musí sa v EÚ implementovať. Ale sú tu určité problematické miesta, na ktoré musíme upozorniť. Pani Hasi navrhuje to, aby sme, prostrední, aby sme išli ďaleko nad rámec toho návrhu IMO. A to si dovolím spochybniť 0,1%. O to sa snažiť všade Áno, je to rozumné, ale otázka je, e, kedy je rozumné to žiadať. E, e, viete, ak chceme to rozšíriť aj mimo tých kontrolných zón SEKA, pokiaľ chceme takéto sprísnenie, tak ja si myslím, že treba najprv si preveriť, či to je vôbec realizovateľné a čo by to vlastne všetko znamenalo v konečnom dôsledku nahlasovanie ďalších oblastí eh, by nemalo byť eh, v rukách komisie. Členské štáty to zvládnu dobre, ešte je tu jeden bod. Ja, ja nie som eh, poslanec z nejakej, z nejakej pobrežnej oblasti, teda nehájim nikoho záujmy, ale myslím si, že je na mieste položiť otázky, či v rámci tých oblastí SEK, kde sa realizuje, e, realizuje plavby na krátke vzdialenosti, e, sú to sú, e, či tu nedosiahneme určité dôsledky, ktoré sú nežiadoce. Viete, viaceré tovary sú prepravované cez Severné more, cez, a, a potom aj cez Baltské more. No a v podstate ide o to, že, že to, e, pokiaľ by príliš toto bolo motivované, tak by to mohlo poviesť k príliš, prílišnému zhusteniu dopravy v týchto vodách. Mali by sme sa skutočne e, venovať pozornosť práve tejto otázke, tých plavbám na krátke vzdialenosti. Tam je už veľmi rozvinuté konkurenčné prostredie. No a to, i, to treba zvážiť, ak chceme rozšíriť tie zóny e, e, SEC. Ďakujem pekne. Danke. Uh, please. Ďakujem pekne teraz, pán Ďakujem pekne, Karl. Ja by som začala tým, že by som chcel poďakovať Satu Hasi za jej prácu. Chcel by som poďakovať za všetky zapojených tieňových správodajcov. Prvnež sa vyjadrím k tomu, čo povedala teda k návrhu komisie. Chcel by som povedať, že veľmi podporujem dohodu na úrovni IMO a EÚ by mala byť e, veľmi opatrná, keby to chcela nejakým spôsobom to chce nejako ovplyvniť, podkopávať alebo to nejako až príliš preceňovať. Takže myslím si, že bolo by treba to podporiť, keď to bude uznané, že sa, je, to bude musieť sa transponovať do EÚ, tak musíme byť opatrní, že či chceme robiť nejaké limity navyše. Čo sa týka návrhu komisie, podporujem tie návrhy, ktoré podporujú legislatívu e, z vyplývajú z dohody Marpol a prílohu 6, e, a pretože to má vplyv na e, ľudské zdravie, ale nesmieme zabúdať na tú skutočnosť, že požiadavka využívať takéto čistejšie paliva určite zvýši náklady e, a môže byť až za určitých okolností, ako povedať aj Kristofer, musíme dávať pozor na to, aby sme nepodporovali ten tzv. reverzný model to zviesť, že sa teda začnú prepravovať tovary späť po zemi a miesto po mori. Potom ďalšia vec je, že všetky dopravné služby by mali pokračovať v, v tej situácii, kde nie je k dispozícii e, len iné palivo, pretože by to tiež nemá zmysel čo si zakazovať, keď e, nebudú mať možnosť prístupu k inému palivu. To je takisto jedna z e, poznámok IMO, čo by sme mali podporiť. Potom je tu ďalší faktor, o ktorom som zatiaľ ešte nepočul žiadnu uspokojivú odpoveď z hľadiska e, nákladov sú otázky monitorovania. Zatiaľ mi nie je jasné, akým spôsobom si myslíme, že zabezpečíme to kontrolu a monitorovanie, aby sme zistili, že či ozaj to, to nové palivo je tam, kde má byť a je k dispozícii všetkým a podobne. Či to celé funguje. A napokon, tak ako podala aj Sato vo svojej správe, otázka ešte je otvorená v otázke, že či sa to má rozšíriť, e, teda tá oblasť seka až na, aj na Stredomorie, v podstate by sme sa mali snažiť vždy dosiahnuť e, rovnaké podmienky a ešte vo svetle toho, aké problémy sú v e, časoch krízy v krajinách Južnej Európy, to môžu byť príliš drahé požiadavky na je to síce drahá otázka, ale možno, že Kristofer má menej sympatí za ich ekonomickú situáciu, než ja mám. Takže o tomto by sme ešte mohli podiskutovať. Eh, predseda, ďakujem pekne. Martin, teraz Sabine. Ja by som chcela poďakovať Satu Hasi za jej dobrú správu. Ja pochádzam z Hamburgu a Hamburgu, Hamburg má jeden z najväčších e, prístavov v Európe a z hysterického e, vývoja to dopadlo tak, že prakticky mesto alebo prístav je takmer v centre mesta, čiže tie lode vlastne prichádzajú úplne do centra mesta, takže toto je téma ochrancov ovzdušia dlhé roky, takže nemali by sme teda hovoriť iba o, teda o týchto prímeských alebo tých pobrežných oblastiach, ale takisto aj sú tam e, ekosystémy ohrozené celkovo, um, potom sú jednoducho tie častice, tak malé častice ako aj väč, väčšie častice vplyvňujú zhoršovanie životného prostredia. Potom, čo sa týka tých limitných hodnot, tie sú veľmi dôležité. Um, ja by som chcela zdôrazniť, že návrh sa tu hasí aby e, vlastne mali vstúpiť tie limitné hodnoty až od po roku 2015 a podľa mňa teda nie je akceptovateľné, aby sme hovorili o nejakej smernici, ktorá by mala vstúpiť do platnosti až o 10 rokov. Ja síce, alebo niekedy neskôr, ja síce chápem, že priemysel a podniky nemôžu zo dňa na deň hneď e, sa prispôsobiť legislatíve, ale návrh, ktorý je na stole, aby až po roku 2020 2020 toto vstúpilo do platnosti, to je pre mňa totálne neakceptovateľné. E, napokon tie normy IMO sú už známe 3 roky, boli zverejnené jasné, EU ich podporovala a boli jednomyselne prijaté. No, potom prísnejšie e, podmienky alebo hodnoty sú ste veľkou príležitosťou, ale všetci nemôžu mať asi čistejšie lode hneď zo dňa na deň, ale bolo by dobre podporovať loďarský priemysel, aby jednoducho budoval čistejšie lode. Avšak eh, je tu eh, predsa tiež, tiež si myslím, že aj priveľa času je k dispozícii, pretože Myslím si, že e, rafinérie by sa pripravili na tento nový trh a pripravili by si alebo prispôsobili svoju produkciu takýmto spôsobom. Keď je tu nejaká iná možnosť ešte e, ako svým spôsobom e, čistiť tieto odpadové plyny, týmto mokré práčky, to, na to považujem za dosť, lebo to vidím dosť skepticky, lebo neviem, či táto technika by mohla efektívne fungovať. To sa ešte musí preukázať. Takže tu súhlasím s predrečníkom, že v podstate efektívnejšie, keď sa to hneď na začiatku reťazca zadá, nie je nejaký dôvod ne, robiť nejaké ústupky potom neskôr. A taktiež si myslím, že bolo by treba e, nemôže, nejaká, nemôže nechať nejakú smernicu, aby vstúpila do platnosti po nejakom nekonečnom čase. A tiež si myslím, že nie je v poriadku, aby zástupcovia firiem rôznych nás pri každom prijímaní akékoľvek legislatívy strašili rôznymi hororovými scenármi, že ako to môže zle dopadnúť. Ja si myslím, že je potrebné podporovať inováciu, ale málo firiem sa hlási k tomu, keď ide o lepšie životné prostredie a o človeka predsedenia. Ďakujem, to bola posled, posledná tieňová spravodajkynia a e, teraz e, rečníci individuálni, tak prosím, e, obmed, obmedzte sa na jednu minútu, lebo nestiť budeme stíhať. Ja by som chcel tiež poďakovať Satu Hasi. V tomto prípade som e, IMO, IMO urobilo efektívny návrh hovoríme o veľkom znižení, ku ktorému dojde na vhodných alebo správnych miestach. Avšak e, je tu návrh na ambicioznejšie e, opatrenia, ale zase sú prípady, kde zase je, sú je to viac obmedzené. Nesmieme zabúdať, že IMO tiež rieši momentálne otázky z CO2 a s klimatickými zmenami. A tiež by bolo dobre, keby sme im vyslali nejaký signál, že chceme ambicioznejšiu legislatívu. A keď budeme mať aj my menej ambicioznú legislatívny návrh, tak potom aj oni potom možno budú chcieť mať menej ambiciozne e, ciele. tu teraz hovorím o mojej krajine, Grécku, ktorá má stovky tisíc ostrovov, A to, keď sa jednoducho príjme takýto prísny e, limit, tak jednoducho budú aj mnohí ľudia otrhnutí e, od akejkoľvek možnosti dopravy. Ja musím povedať, že momentálna ekonomická e, situácia možno je situácia v Grécku je taká, že ľudia naozaj e, skôr e, je o otázky ľudského zdravia a života, vôbec prežitia, než by sa venovali im emisiám CO2. Sí, en primer lugar, dar las gracias a la, a la ponente y a los... Takže najprv by som chcela poďakovať eh, spravodajkyni a tieňovým spravodajcom a chcela by som vysloviť pár myšlienok. Táto smernica eh, je vlastne v jednej línii ako smernica z roku 99 toto, tento text je dobrý a chcel by zajsť ešte ďalej a e, zmeniť e, tu je oblasti SEKA, tie oblasti špecifické kontroly. E, presne tak, ako sú napríklad nejaké chránené oblasti pre faunu a flóru na súši. Návrh komisie je rozumný, pretože vlastne sa zosúľaďuje s medzinárodným dohovorom ale myslím, že k tomu treba niečo povedať. Poprvé, ako hovorí komisia, to zvýšenie variabilných nákladov e, bude 1 až 4 e, Tá zmena paliva by mohla stať plus 65 a ďalej náklady pre námornú dopravu plus 40 Podľa komisie tie najpostihnuté najdôležitejšie sektory sú tie, ktoré eh, využívajú námornú dopravu, eh, napríklad eh, v Severnej Európe. Sú to veľmi často malé a stredné podniky. A najpostihnutejšie sektory sú kovovýroba, potravinová výroba, stavebníctvo a preto nesúhlasím s návrhom nech sa páči, pán Florenc. Pani Satuhasi urobila veľmi ambiciozný návrh a to je na mieste, ale nemáme e, na výber. Musíme e, presadzovať zásady IMO v Európe a už je najvyšší čas na to. Objavilo sa tu viacero otázok ohľadom tých percentuálnych e, úrovní, to treba zvážiť ale v takom celkovom kontexte myslím si, že e, e, v tejto oblasti by sme mali mať e, také vhodnejšie hodnejšie prostredie takej hospodárskej súťaže. Na jednom mieste sa pritvrdí, na druhom sa to nechá voľne plynúť. Zdá sa nám, že tie lodné eh, paliva eh, sú eh, niekoľkonásobne viac znečistujúce než paliva, ktoré máme vo vozidlách. Preto je veľmi naliehavé, aby sa im venovala pozornosť. Mám otázku pre komisiu. Prečo niektoré lode napríklad trajekty a niektoré ďalšie, prečo sú, prečo sú e, e, vyňaté a prečo sa vlastne robia určité rozdiely. To by som bol e, rád, keby ste mi to ozrejmili. A čo s tými loďmi, ktoré, ktoré pristanú v štáte, kde príslušné palivo nie je k dispozícii. Spomínam si na obdobie, kedy sa zavádzal ovnatý benzín, že boli miesta, kde nebol k, k dispozícii. Ďakujem. Predsedajúci udelili slovo pánovi Tatarerovi. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Naozaj len veľmi stručne. A ja chcem poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. Podľa mňa je uh, návrh komisii je priateľný Eh, vlastne ide o to, že na území EÚ sa bude aplikovať medzinárodný dohovor. Som však skeptický ohľadom um, tých návrhov zo strany spravodajkyne. V tomto výbore všetci eh, sme eh, oceňovali spravodajkynino úsilie a prácu a takisto, ja by som chcel využiť to, čo povedali tenovi spravodajci, že by sme zrevidovali tie návrhy, ktoré o, predložila spravodajkyňa 12, 14, 15, tieto návrhy a pozmeňovacie návrhy, o, dopady týchto návrhov na o, námornú dopravu, by boli naozaj poškodzujúce. Najmä to, že sa tam skráti tá lehota na 5 rokov. Samozrejme, tých 5 rokov je lepšie ako 10 rokov. A samozrejme, aj budúci rok by bol lepší, vhodnejší, ale musíme e, zohľadniť tie škody, ktoré môžeme spôsobiť. Takže ohľadom tohto bodu, ako aj e, na to, že sa to vzťahne na vysosné vody, ja by som chcel chcel poprosiť tieňových spravodajcov, aby našli také riešenie, ktoré bude najbližšie tomu riešeniu komisie. Ďakujem. Ďalší uh, rečník je Mann. Ďakujem. Eh, takisto chcem poďakovať pani spravodajkyni Sadu Hasi za tú výbornú odvedenú prácu. Podľa mňa je veľmi dôležitá. Je to podstatná otázka. A o, netreba minimalizovať tieto veci. V počiatočnom návrhu sú dva hlavné problémy. O, rečníci to už spomenuli. Týka sa to len obmedzených zón, Severné more, Baltské more a preto podporujem návrh Satu Hasi, aby to bolo rozšírené na celú Európu. O, ide o otázku zdravia pre celú Európu ale v Európe sa musíme snažiť, aby sme e, zaviedli takú situáciu, ktorá bude z hospodárskej súťaže, z hľadiska hospodárskej súťaže rovnaká pre všetkých lebo by to mohlo postihnúť len časť e, priemyselných aktérov. Potom ďalšia vec, ktorú si želám, je to prechodné obdobie. E, Samozrejme, môžeme si to ideálne predstavovať a povedať, že všetko sa udeje e, čo najlepšie, ale musíme byť realistickí. Potrebujeme toto prechodné obdobie pre priemyselné ekonomické aktivity, ale aj preto, aby e, e, sme mohli dosiahnuť želané úrovne emisí. Podľa mňa je nereálne povedať si, že ekonomika bude pripravená do roku 2015. Mali by sme Uh, urobiť miesto flexibilite, aby všetci aktéry sa mohli do toho zapojiť. Lebo inak alternatíva bude vyzerať tak, že potom prejdeme z námornej dopravy na cestnú dopravu a to nie je dobré. Uh, pán Termopulos. Uh, Ďakujem. Zjavne potrebujeme eh, čistejšie paliva pre lode. Eh, musíme si uvedomiť, že to, to sú niekoľko stonásobne viac znečistujúce ako paliva v iných eh, pohonoch. Musíme skutočne musíme si uvedomiť, že znečistenie, ktoré spôsobujú tieto paliva, sú veľa vyššie ako znečistenie z vozidiel a preto tie lodné paliva sú oveľa lacnejšie ako paliva e, v cestnej, využívané v cestnej doprave. E, e, preto na mieste sú určité obavy, že pokiaľ by zdražili lodné padiva, tak mnohé, veľk, mnohé z toho, čo sa dnes prepravuje loďou, by sa vrátilo na cesty. E, čiže to treba zvážiť. E, väčšina emisí z lodí E, sa dostáva do vzduchu a do pôdy a e, je to teda e, zdravotný faktor pre ľudí. Štúdia jedného zdravotného centra v Dánsku, je to úplne nová štúdia, čiže emisia znečistujúcich látok spôsobuje desiatky tisícov mŕtvych v Európe náklady vynaložené na čistenie e, týchto, e, týchto odplynov e, sú na mieste vieme, že od elektrární e, a ďalších sa žiada zníženie emisí. No a v podstate e, aj požiadavka e, čistenia odplynov z lodí je pomerne lacné riešenie. Sú vytýčené určité ciele stoja za to. A v roku 2015 vlastne e, uvedomujeme si, že je to na mieste a predovšetkým z toho dôvodu, že niekoľkonásobne závažnejšie je znečisťovanie z lodí než inokadiaľ. A napokon tu máme dohovor IMO. IMO e, hovorí pán Kuhn. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať spravodajkyni Sadohasi Hasi za jej správu. Myslím, že treba venovať pozornosť aj praktickej stránke e, sírových emisí v lodnej doprave ako takej. Máme stratégiu From Road to Sea, to znamená presúvať viac a viac nákladnej dopravy z ciest e, na vodné toky, najmä e, e, na, vo forme lodnej dopravy na krátke vzdialenosti, trajekty a tak ďalej. Tie morské zóny SEC to znamená Lamanský prieplav, Severné more a Baltské more, keď, e, keď ide e, nejakých, e, ide loď do Turku, potrebuje 2000 námorných míl. A vlastne od 2015 chceme mať kvalitu paliva porovnateľnú s naftou a je to 50% drahšie ako doteraz, doteraz používané palivo. Musíme sa zamyslieť nad tým, aký to bude mať dopad, ekonomický dopad. A myslím si, že dôležité je mať na zreteli aj túto ekonomickú stránku, aby sme sa vyvarovali e, e, reverzného trendu, že e, vlastne nákladná doprava sa opäť vráti na cesty na úkor lodnej dopravy, čo by mohlo mať oveľa ďaleko siahlejšie environmentálne uh, škody a škody e, pre ľudské zdravie. V medzinárodnej námornej doprave z tej, z tej 3,4 e, e, síry v palive. To je strašne vysoké číslo. V podstate my podchytíme len zníženie o 2 v tých zónach SEC. Dá sa dosiahnuť 1 aj 0,5 ale čo to bude, e, aké to bude mať dôsledku. Máme, máme veľmi málo alternatív. E, viem, že už mi vyprší čas. Musíme opatrne postupovať, aby sme neurobili chybu, aby sme e, vlastne nenarušili tú ekonomickú rovnováhu. Ďakujem. A posledným rečníkom je pán Pirilo. Ďakujem, pán predseda veľkým záujmom som si prečítal správu pani kolegyne sa tu Asi. Ďakujem za odvedenú prácu. A ja by som chcel k tomu vysloviť pár myšlienok, hlavne e, čo sa týka e, aj toho, čo povedal kolega Tatarello. Pozmeňovacie návrhy 12 až 14 tam sa sťahuje z textu komisie e, opatrenie ohľadom námornej dopravy. E, tieto lode, ktoré robia túto službu, trajekty, e, vlastne sa tam tam sa prinúcujú tieto lode, alebo teda nutíme tieto lode, aby používali nákladnejšie palivo. To obmedzenie na 0,1 v palivách sa správne zaraďuje do toho opatrenia, aby sa zrušili, znižili tieto emisie pra, patria tam aj lode, ktoré robia um, takú, um, teda trajekty a mali by tam patriť aj lode, ktoré nerobia túto trajektovú dopravu. Mali by využívať menej nákladné palivo. Aplikácia týchto limitov by um, zvýšilo náklady pre priemysel týchto výletných lodí a o, chápem, že cieľ tejto smernice je chrániť o, hospodárskú súťaž a ochraňovať prístavy, ale výletné lode robia často dlhú cestu. Ešte predtým, než do, dôjdu do prístavu takže preto je nevhodné pre nich zaviesť tú, eh, tú limit. Teraz dávam slovo pánovi Feherovi z komisie. A eh, prosím, eh, máte času, koľko chcete. Okay. In that case I'll be very brief. Tak budem veľmi stručný tiež aj zo strany komisie by sme chceli poďakovať pani Satuhasi za prácu. ako sa dá prečítať aj zo správy, zdieľame to, čo je v správe, aj to, že je, čo je naliehavé. Takisto hovorila pani spravodajkynia o predčasných ne, o, o tých 50 tisícoch umrtí ročne a podobne. Takže my veľmi vzdielame nielen toho ducha správy, ale vidíme, že aj je tu niečo, čo by mohlo priniesť eh, veľké prínosy. Myslíme si, že IMO urobilo dobrú vec v roku 2008, takže ten návrh bol presne zameraný na to, aby sa mohli implementovať eh, predpisy IMO na čas s tým, že sa započítajú aj všetky náklady a výnosy a tak ďalej. Čo sa týka konkrétnych návrhov ísť za hranicu s IMO alebo z SECA, No už poprvé komisia, keďže nie je členom IMO, tak nemá mandát. A vieme, že pani hasi prišla s návrhom, aby sa to týkalo len e, teritoriálnych e, vôd ale my sme takisto videli, že my sme si mysleli, že teda to seka ako je, by mohlo byť riešením pre e, naše problémy, takisto aj pre problémy, ktoré máme v južnej časti. Takisto komisia si myslí, že je tu dobrý prípad pre rozširovanie územia, ktoré spadá pod SEKA, ale na toto tiež nemáme mandát, takže musíme členské štáty motivovať, aby zaujali takéto stanovisko v rámci IMO a budeme pokračovať ďalej potom príprave štúdie kvality, štúdie kvality ovzdušia do roku 2013. E, chcel by som ešte povedať ďalej, že je tu k dispozícii tak, niekoľko nástrojov od septembra k dispozícii. Komisia už povedala, že chce aj na tom spolupracovať s členskými štátmi a zúčastnenými stranami, akým spôsobom podporiť e, vodiacký priemysel, aby um, bol pre, aby mohol prežiť v nových podmienkach je určený milník na rok 2015, ale samozrejme, že to si vyžaduje asi oveľa dlhšiu perspektívu. Spomínali sa tu aj emisie CO2, všetky veci jednoducho tu majú vplyv. Ďalej modelové lode alebo určité presuny či posuny by možno mohli nastať, ale o tom budeme diskutovať eh, s našimi kolegami z členských štátov aj v oblasti dopravy. Ehm, veríme, že krátke eh, že lodná doprava na krátke vzdialenosti je veľmi dôležitou, eh, dôležitým dopravným prostriedkom alebo dopravným druhom, ktorého by sme nechceli, aby sa presunul teda na zem. Ďalej je treba zabezpečiť eh, odber vzoriek. Eh, myslím ďalej, eh, takisto je otázka sadzí hm, s ďalším rastúcim problémom. To budeme musieť tiež preskúmať. Potom je tu otázka s nečisťovaním časticami. Ďalej tá otázka posádky alebo ochrany posádky. My si myslíme, že tie sú pokryté, ale nie každý zdieľa tento názor. Potom dostupnosť paliva bola tu tiež spomenutá niekoľkokrát. Komisia si nemyslela, že by to mohol byť dôvod, ale prípadne uznali by sme to, že by to možno mohlo byť do roku 2015 problém, ale tam sa potom zabezpečí to prechodné obdobie, tak aby sa zabranilo niekomu nervozite. Sa tu chcela si sa ešte na konci vyjadriť. Ďakujem pekne. Len veľmi stručne ďakujem všetkým kolegom. Budeme pokračovať v práci na báze toho, čo bude na väčší, navrh väčšiny vo výbore. veľmi stručne. Európsky parlament už zaujal také stanovisko, že chce byť ambicioznejší než IMO. To bolo stanovisko parlamentu, keď bola súčasná smernica na stole. A ja verím, že, alebo dúfam, že by sme mohli ísť v tejto línii, ktorú nastolil ešte predchádzajúci parlament, respektíve ešte legislatívci pred ním. Ja chápem obavy kolegov z južných krajín, z hľadiska zvýšených nákladov pre priemysel, ale musím zdôrazniť, že jednoducho čistenie lodí je jednoducho aj nákladovo prínosné aj pre južné krajiny, pretože je tam ekonomická hodnota um, z hľadiska lepšeného ľudského zdravia. A čo sa týka nákladov na nové technológie a na tie mokré práčky, máme skúsenosti, že tieto náklady, náklady sa vždy znižujú, ako náhle sa niečo stane povinným. Čo sa týka toxických odpadov, z práčok, ktoré spomínala pani Wills, tak aj jeden z mojich návrhov je povinnosť pre prístavy odberať tento kal. Aby sa teda tento kal jednoducho nevypúšťal do mora. Takže ďakujem a my preskúmame pozmeňujúce návrhy kolegov a potom budeme pokračovať v rokovaniach predseda. Ďakujem pekne a termín je 13. december na pozmeňujúce návrhy o 12. A teraz tým prejdeme k poslednému bodu a to je prezentácia komisie eh, vykonávaní smernice o environmentálnom hluku. Takže komisia má slovo. Ďakujem pekne. Takže je jasné, že hluk je ešte stále veľkým problémom v Európe. Máme tu aj takisto aspiračný e, cieľ, aby sme teda presadili smernicu o environmentálnom hluku a komis, e, sa vám poskytla, aké má skúsenosti s tým doteraz. Čiže doteraz nie je pochyb o tom, že zvý, táto smernica zvýšila um, povedomie, informovanosť členských štátov o, to, o tejto otázke, aj občania o tom viac vedia, takisto verejní orgány už o týchto otázkach vedia. A sa riešia to. Ďalšia výhoda je, že je to posky, poskytuje to informačný základ, ktorý potrebujeme, aby sme sa mohli zacieliť na tie kontroly e, hluku tam, kde je to najviac, čiže v oblasti, kde je koncentrálna letecká doprava, cestná doprava a podobne ale nepodarilo sa nám zatiaľ ešte celkom všetko kvantifikovať musíme pracovať na tom, aby sme posúdili, že či sa nám podarilo splniť ten šiestý ten cieľ v oblasti environmentálneho hluku a v tomto prípade máme aj návrh um, z komitológie do roku 2012 Takisto mohli by sme dosiahnuť oveľa viac z tejto smernice, keby sme pokračovali v lepšej spolupráci a vym, zabezpečili aj harmonizáciu. Takisto ide o lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi to znamená, že aj medzi tými, ktorí sú zodpovední za implementáciu, teda za vykonávanie tejto smernice, aby boli rovnaké smernice alebo rovnaké normy pre e, letiská a podobne, cesty a podobne. Ďalej bolo to zúraznených 5 hlavných e, problémov. Prvá vec je, že treba zaviesť e, cieľové hodnoty. Momentálne žiadne cieľové hodnoty v smernici nie sú tam musia konať členské štáty. Druhá vec je e, povinnosť e, poskytovať správy o hluku, tak ako to požaduje VHO. Po tretie je potrebné vy už pripraviť akčné plány, alebo respektíve členské štáty musia pripraviť akčné plány v oblasti riešenia problémov s hlukou. Ďalej štvrté sú technické otázky, ktoré súvisia s hlukom a piata vec sú, je právna báza legislatíva. To znamená, že na báze tohto chceli by sme urobiť revíziu smernic niekedy v budúcom roku aj z hľadiska ďalších environmentálnych akčných programov. Malo by to takisto využiť aj rôzne synergie pri riadení alebo pri uplatňovaní politiky čistého ozdušia spolu s ostatnými environmentálnymi smernicami bolo by dobre, aby sme, keby sme túto e, smernicu dobre vykonávali, tak zabezpečíme lepšiu ochranu aj na, Euró- na národnej úrovni, čo sa potom odrazí na európskej úrovni. Predseda, ďakujem pekne, obdivujem e, vašu schopnosť hovoriť napriek všetkým tomuto hluku, čo tu máme v miestnosti. Sú tu nejaké otázky na komisiu od zostávajúcich poslancov? Nevidím tomu. Ja som by som sa mohol spýtať potom sám je tu určitá, určitý klimatický aspekt, že keď kladiete veľmi vysoké technické požiadavky, tak e, niekedy nemôžete využívať potom prírodné prostriedky ako drevo a podobne musíte využívať syntetické e, prostriedky, ja neviem, na budovách a podobne. A to je napríklad, e, keď som bol ešte lokálnym politikom, tak v tých miestach, kde budujete domy, kde je vysoký hluk, tak potom politika e, komunálnych orgánov je taká, že udeluje rôzne výnimky a podobne. E, a to, to by nebol by ten náš e, správny smer, čiže mali by sme... Potom je tu neustály konflikt e, medzi tým výškou hluku a právom občanov na tichý spánok. Takže Týmito slovami by som aj uzavrel dnešné schôdzu a naša ďalšia schôdza je pondelok 19. a 20. v útorok. Dobrú chuť. Over